Guten Morgen. Wir nehmen unsere Arbeiten wieder auf. Mit dem Dobre ráno, začali by sme dnešnú schôzu. Budeme pokračovať v programe. Uh, Madam Chair, I find that... Ak dovolíte, pani predsednička, včera nebolo možné, aby Olaf ukončil svoju prezentáciu a nemali sme dostatok času na diskusiu o správe OLAFu. To je podľa mňa nepriateľné, vrcholne nepriateľné. Zhruba pred mesiacom a pol sme mali diskusiu, ktorú sme e, vedli pol dňa o dohľadnom výbore a nielen koordinátor, ale všetci poslanci dostali slovo. Včera sme nemohli dostať odpovede, preto že ste zastavili celý tento proces a pritom išlo kľúčovú otázku, či čísla a fakty, ktoré sú uvedené v správe OLAFu, dôveryhodné alebo nie. Preto si myslím, že by sme mali mať ďalšiu príležitosť na začiatku jesennej schôdze na ďalšie prejednanie činnosti OLAFu a včerajšie diskusie dokázali, že je potrebné pravidelne takto rokovať s OLAFom, pretože mnoho otázok generálny riaditeľ napokon objasnil, teda potrebujeme toto pravidelné diskutovanie s Olafom. Všetci totiž by sme mali mať záujem na tom, aby Olaf bol dôveryhodnou inštitúciou a nie orgánom, od ktorého všetci očakávajú, že bude zodpovedný a zároveň je tu vždy akési mračno pochybnosti, či je to tak alebo nie Preto si myslím, že včerajšie um, naplánovanie bolo veľmi zlé a bolo podľa mňa nepriateľné, že to bolo takto prerušené. Ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenie. Škoda, že ste predali včera, to by sme mohli ešte niečo urobiť. Ako viete, dozorný výbor a mal 90 minút a generálny riaditeľ potom dostal 110 ja som generálneho riaditeľa prerušila, keď na jednu jedinú otázku odpovedá dlhšie ako 15 minút, bez toho, aby to bolo jasné, čo povedal. Možno ste vy múdrejší ako ja, ja neviem. No proste včera sme sa dohodli, že dostaneme písomné odpovede a okrem toho pripravíme dotazník s ďalšími otázkami, aj otázkami ešte k ročnej správe a bude tam lehota. A budete mať lotu na položenie otázok, potom to pošleme Olafu a samozrejme ten dotazník a odpovede s ním ešte raz prejdeme, pokúsime sa o to. Chcem povedať, že som prekvapená nad nedostatkom presnosti jeho odpovedí, tomu ešte poviem, nebojte sa. A samozrejme, že bude aj follow-up, le, keď budeme mať tu písomný, ten písomný základ, presnené odpovede, z toho vychádzam, a chcem ešte poukázať na to, že minule sme generál, tu mali generálneho riaditeľa minulý september a keď sa mňa neformálne pýtate, či je urazený, alebo som urazená, že tak často nechodí, tak musím povedať, že on podľa mňa nemá veľký záujem často chodiť. Samozrejme, to všetko ešte budeme na tom ďalej pracovať, budú ďalšie kola a je tu aj tá potreba týchto ďalších kôl rokovaní a budeme si musieť medzi sebou vyjasniť, čo si kto predstavuje, ale nebojte sa, vaša žiadosť bude určite zohľadnená. Chce sa ešte niekto vyjadriť k včerajšku, prosím? A ja by som si želala, keby sme, nemal, keby sme nemuseli prerušiť rokovanie, veľmi by som si to želala, ale čas bol každému oznámený a mali sme tu aj tých predstaviteľov za tú štúdiu Tí začali o 20 minút neskôr a preto sme potom trvali ešte, pokračovali ďalej v rokovaní už až do 4 na 8. Takže chce sa ešte niekto vyjadriť? Zdá sa, že nie, takže prejdeme k hlasovaniu. K hlasovaniu o o, chránený, o ochrane finančných záujmov E, Európskej únie ku kontrolám spoločnej poľnohospodárskej politiky na základe dosiahnutých výsledkov. Máte tu, prosím, hlasovacie karty. Chce, áno, takže prosím, mohli by sme si urobiť skúšobné hlasovanie. Koľko kariet máme? 24 Karten, 22. 24 kariet, 22 hlas e, stlačilo, dobre. Takže obidva kolegovia sú tým zanepráznení, dobre, takže môžeme pokračovať. Pozmenujúci 8 v troch častiach. Budeme ru, ručne, rukou hlasovať to je prvá časť za, proti, zdržali sa, za, druhá časť za, proti, zdržali sa, za, zamietnuté, tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté, pozmenujúci 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 10 za, proti, zdržali sa prijaté, 11 za, proti, zdržali sa prijaté, pardon, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté, tak to by sme preverili, dobre. Takže 13 elektronicky, prosím. Končím. Takže 16 proti zamietnuté. Dobre. 14 za. Proti. Zdržal sa prijaté. 15 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 16 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 17 za, proti, zdržal sa prijaté, 20 za, proti, je to neprehľadné, takže preveríme 20 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Devetnácti za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Druhá časť. Devetnáctky za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Osemnáct za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 21 za, proti. To by sme si preverili. Dobre, 21 prvá časť preveríme elektronicky. Končím. Prijaté. Druhá časť za, proti, zamietnuté. 22 za, proti, zdržal sa prijaté. 23 za, proti. Ja som sa tiež chcela preveriť, takže 23. Končím. Je to zamietnuté. 24 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdržal sa za, prijaté, 26 za, proti, zdržal sa prijaté, 27 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 28 za, proti, zdržal sa. Myslím si, že to bolo zamietnuté, preveríme si to, dobre, 28. Končím. Zamietnuté. 29 za. Proti zdržal sa prijaté. 30 za. Proti zdržal sa zamietnuté. 31 za. Proti zdržal sa zamietnuté. 32 za. Proti zdržal sa prijaté. 33 za. Proti zdržal sa zamietnuté, 34 za, proti, zdržal sa prijaté, 35 za, proti, prepačte, je zamietnutý, môžeme 35 preveriť. Končím kontrolu. Áno, zamietnuté. 35 a 36 sú identické. 36 za, proti, zdržali sa, to je zamietnuté. 37 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 38 za, proti, zdržal sa, prijaté. 39, prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. 39, druhá časť za, proti, zdržal sa. A to si musíme preveriť. 39, druhú časť elektronicky, prosím. Končím. Keď je to zamietnuté. Je to 13 13. Je to zamietnuté. Pri e, nerozhodnom stave zamietnutie 40 má ústne doplnenie. Dobre, takže môžeme s, orálnym, s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržal sa, prijaté. 41 za proti, zdržal sa prijaté, 42 za, proti, zdržal sa prijaté, 43 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 44 za, proti, zdržal sa prijaté, 1, pardon, je, to je za, proti, zdržal sa prijaté, e, úvodné ustanovenie 2 za, proti, zdržal sa prijaté, 3 za, proti, zdržal sa, to musíme preveriť, takže odôvodnenie 3 preverujeme. Končím kontrolu. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 4, odôvodnenie za, proti, zdržal sa, prijaté. 5 za, proti, zdržal sa, prijaté. 6 za, proti zdržal sa prijaté, 7 za, proti zdržal sa prijaté. Teraz máme stanovisko výboru pre polnospodárstvo, jednotka je pokrytá, dvojka za, proti zdržal sa prijaté, trojka za, proti zdržal sa prijaté, štvorka je zahrnutá, peťka za, proti zdržal sa prijaté, 6 za, proti, zdržal sa prijaté, 7 za, proti, zdržal sa prijaté, 8, tam sa hovorí, pozrime si 11, to je už zahrnuté, takže osmička za, proti, zdržal sa prijaté, 9 s ústnym pozmenením kolegu Gisikeho. Máte námietky proti tomu? Nie za, proti, zdržal sa prijaté, 10 za, proti, zdržal sa prijaté, 11 je zahrnuté, 12 e, už vypadla, 13 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 14 za, proti, prijaté, 15 za, proti, zdržal sa, prijaté. 16 za, proti, zdržal sa, prijaté. 17 e, vypadáva, 18 za, proti. Tak to si preveríme. Hej, 18 elektronicky, prosím. Končím zamietnuté. 19 vypadáva, 20 za, proti, zdržal sa, prijaté. 21 je zahrnuté, 22 za, proti, zdržal sa, prijaté, 23 za, proti, zdržal sa, prijaté, 24 za, proti, zdržal sa, prijaté, 25 za, proti, zdržal sa prijaté, 26 za, proti, zdržal sa prijaté, 27 za, to už je pokryté, prepačte, 28 za, proti, zdržal sa prijaté. A teraz ideme hlasovať o celej správe. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 23, 1 proti a 2 sa zdržali. Gratulujem spravodajcovi k tomuto výsledku. Ďakujem. Ďakujem aj za rýchle zvládnutie. Budeme ďalej pokračovať v našom programe. A síce je to bod 9. To sú odložené absolutória Prvé je Európsky inštitút pre inovácie a technológie EIT Budapešť a kolega Čarnecký je spravodajca a dostane hneď aj slovo. Nech sa páči, pán kolega Čarnecký. Ďakujem, pani predsednička. prvom rade EIT identifikovali sme viaceré e, dôležité veci v rozpočte agentúry a síce chybovosť na úrovni 2%, problémy s ex ante a ex post verifikáciami, problémy s verejným obstarávaním a preto sa parlament rozhodol odložiť na neskôr absolutórium EIT v apríli. E, agentúra mala problémy aj s personálnou politikou, s absorpčnou kapacitou prijemateľov a dochádzalo aj k meškaniu implementácie vnútorného auditu a ich odporúčaní. Potom, ako sme toto odložili na neskôr, tak sme dostali podrobnú správu o opatreniach, ktoré prijali, aby sa vyriešili tieto problémy a tieto opatrenia boli predložené a hodnotenie, hodnotenie mnou v mojom návrhu správy. Agentúra schválila pokyny alebo urobila pok- to, čo sme hovorili v súvislosti s certifikovanými auditormi a to bolo oznámené aj príjimateľom agentúry. Došlo k posilneniu ex ante kontrol a agentúra prišla s ďalšími ex post verifikáciami ako druhou úrovňou ubezpečení e, o grantoch. Urobilo sa asi 40-percentný objem kontrol z týchto grantov. A máme tu vys- chybovosť na úrovni 0,69 e, Agentúra zlepšila svoje postupy verejného obstarávania, vykonala aj školenia svojich pracovníkov v tejto oblasti. Podarilo sa jej znížiť stav o 12 v porovnaní s 25% v predchádzajúcom roku. Ja by som chcel odporučiť ako spravodajca udelenie absolutória. Váster? A skončili, áno? Áno. Ďakujem veľmi pekne. Odporúčanie je poskytnúť teda schváliť absolutórium. Máme diskusiu, kolega Vovin. Ďakujem. Chcem sa poďakovať aj spravodajcovi za túto správu. SAD podporilo predtým odporúčanie na odloženie na neskôr absolutória vzhľadom na otvorené otázky, na problémy, na ktoré poukázal spravodajca. Teším sa, že spravodajca sa mohol hlbšie zaoberať touto situáciou a že sa dosiahli zlepšenia, ktoré uviedol teraz ústne aj správe. Takže som rád, že môžem povedať, že skupina SAD podporí spravodajcu a jeho návrh na e, udelenie absolutória. Kolega Zdechovský. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj spravodajcovi za túto správu. Za EPP chcem povedať niekoľko poznámok podľa mňa bolo absolutórium správne posunuté a je dobré, že sme ho odložili na neskôr, pretože parlament vyslal jasný signál, aby sa v budúcnosti podobná situácia neopakovala, teda situácia EIT. A výsledky sú veľmi dobré. Musím za seba povedať ešte niekoľko pripomienok. Táto agentúra je teraz pripravená na to, aby dostala absolutórium, ale musíme byť aj naďalej dôslední a sledovať jej ďalší vývoj. Najmä ma zaujíma, či naozaj dojde k posunu v personálnej politike, pretože zatiaľ tam nemáme obsadené 4 miesta napríklad. Dôležité je, ako bude vyzerať ďalšia fluktuácia zamestnancov, ako bude vyzerať ďalšie e, uplatňovanie procesov a to uvidíme až v roku 2014 alebo 2015, keď budeme, keď budeme e, riešiť ich absolutória. Takže absolutórium áno, ale myslím si, že treba túto úlohu, túto agentúru aj naďalej sledovať sehe weißen Rauch. Dankeschön. Vidím teda biely dym. Kolega Ali. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať eh, spravodajcovi, pánovi Čarneckému, eh, za návrh eh, správy za absol- na absolutorium za rozpočet 2013 Eh, v porovnaní s tou prvou správou, ktorá bola zamietnutá na návrh pána Čarneckého, odvtedy teda sme získali informácie, ktoré nám umožňujú všimnúť si ten posun medzi prvou a druhou správou. Eh, zdieľame niektoré pozorovania Mm, pokiaľ ide o e, pravoplatnosť a právnosť transakcií, e, tam e, vlastne inštitúcia sledovala odporúčania auditorov a to aj zlepšilo vlastne možnosť certifikácie zo strany auditorov. Zároveň inštitút zlepšil svoje vnútorné postupy a to umožnilo splniť pravidlá verejného obstarovania. No a pokiaľ ide o rozpočet a správu financií, tak tam vidíme pozitívne, pozitívny vývoj, pokiaľ ide o monitoring a plánovanie. a zlepšila sa aj eh, kapacita, pokiaľ ide o príjemcov. No a vnútorný eh, audit zo strany komisie, tam je tiež pozitívny vývoj, najmä pokiaľ ide o implementáciu jednotlivých eh, krokov akčného plánu. No a vzhľadom na všetky tieto pozitívne kroky zo strany riaditeľov a tiež generálneho riaditeľa, tiež podporujeme absolutórium. Ďakujem. Ďakujem. Už sa nikto nehlási. Termín na pozmeňovacie návrhy je 4. september. 23. septembra budeme hlasovať o návrhu správy kolega Černeckého a zdá sa, že inštitút dostane absolutórium, budú tam samozrejme isté podmienky, pretože sú tu e, problémy, ale na teraz je to odvodnené. Takže ďakujeme e, kolegovi. E, budeme pokračovať ďalej, teda kolega Čarnecký má ďalej slovo a ide o Artemis. Ďakujem pani predsednička. E, Potom, čo sme zistili e, vážne nedostatky e, pri implementácii rozpočtu Artemis, parlament odložil absolutórium v apríli. Artemis mal problémy s nízkou implementáciou rozpočtu a tiež tam boli problémy s konfliktom záujmov boli tam problémy s implementáciou ex post e, e, strategií a to sa týkalo aj auditov e, štátnych orgánov. Tieto dva podniky boli zlúčené do spojeného podniku. Dostali sme ako parlament podrobnú správu a boli tam označené isté problémy, pokiaľ išlo Artemisa Aniak a tie som aj spomenul v návrhu mojej správy. Napríklad e, tie praktické riešenia, pokiaľ šlo ex audity, ktoré podpísali národné financujúce orgány, boli vytvorené. E, išlo aj o špeciálny formulár pre podávanie správ, e, išlo o národné zabezpečovacie systémy, a e, tiež o kontroly zo strany súdov. Pokiaľ išlo o konflikt záujmov, e, životopisy a, a e, vyhlásenia riaditeľov, tak ako to požudujú pravidla, tie boli zozbierané a zverejnené na druhej stránke tohto spoločného podniku. Spoločný podnik tiež vytvoril novú metodológiu pre eh, odhad eh, chybovosti podobne ako to používajú služby komisie. Prvé vyhodnotenie eh, zbytkovej miery chybovosti, pokiaľ išlo o 157 transakcie E, miera bola 0,73 e, a e, v 331 transakcií chybovosť bola 0,66 a teda bolo to pod hodnotou neutrality 2 Po vyhodnotení ako spravodajca navrhujem e, udelenie absolutária. Ďakujem. Hovoríte o oboch, teda Artemis a Eniak, e, kolega Bajitis. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa spravodajcovi poďakovať e, Artemis a Eniak e, tam e, hovoril o viacerých problémoch e, veľmi takou zaostenou formou. A ako socialisti sme za udelenie a boli sme za udelenie absolutária už aj predtým. ako sa povedal, chybovosť po ďalšom preverení bola nízka Takže tieto eh, dva podniky vlastne už raz neexistujú, vznikol eh, tretí a skutočnosť, že absolútorium bolo odložené, nám umožnilo eh, lepšie sa pozrieť, čo sa tam dialo predtým a ukázalo sa, že národné auditorské inštitúcie nie sú vždy spolahlivé. No a teraz vidíme, že musíme robiť každoročné overenia toho, či národné správy sú spolahlivé. Takže naše, naša skupina je za udelenie absolutária týmto dvom podnikom. Ďakujem pekne. Praje si ešte niekto prehovoriť? Nie. Takže aj v tomto prípade budeme mať termín e, na pozornosť 4. september a hlasovanie 22. 22. septembra. Kolega Čarenský má ďalej slovo a ide o bod 12, ide vlastne o všeobecný rozpočet e, Rady a Európskej rady. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi stručne, pretože tam je situácia veľmi jasná, pokiaľ ide o Radu a Európsku radu navrhujem zamietnutie absolutória a chcem naznačiť, že nič, opakujem, nič sa nezmenilo. Nevidím žiadnu spoluprácu zo strany rady. Nezískali sme dokumenty a vysvetlenia, o ktoré sme žiadali. Mali sme množstvo otázok, na ktoré sme nedostali odpovede. A preto nevidím možnosť primeranej práce a spolupráce s Radou a Európskou radou. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem. No a k tomu ani nie je veľmi čo dodať. E, na zastupní koordinátorov sme sa dohodli, že e, požiadam o stretnutie s novým generálnym tajomníkom e, rady, ale e, e vzhľadom na greckú krízu to nebolo možné, ale v septembri sa k tomu vrátim. Áno, musíme stavať mosty to je teda teraz moderné, takže vrátim sa a s novým generálnym tajomníkom rady ja, sa poznáme vlastne z predchádzajúcich kontaktov, takže dúfajme, že sa tam niečo posunie a ja vás potom oboznámim s výsledkami. Nikto sa nehlási do diskusie, takže aj tu máme termín 4. september na pozmeňovacie návrhy. A pán kolega Čarnecký má dnes festival, takže bude hovoriť aj k bodu 13. Ide o stanovisko, ako lepšie dosávať cieľe zahraničnej politiky EÚ. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Súhlasím s vami, útorok je môj deň, najmä v tomto týždni. To, čo je veľmi dôležité, je, že efektívnosť a transparentnosť a zodpovednosť OSN by mala byť zlepšená, najmä pokiaľ ide o zdroje EÚ. Je dôležité, aby sa približili tieto dva systémy správy a aby sme si vymieniali e, e, dobre overené postupy a Popri tom, pokiaľ ide o medziinstitucionálne partnerstvo EÚ a OSN, e, toto by sa malo zlepšiť, najmä by sa malo zlepšiť e, riadenie rizik. Hm. Pokiaľ ide o dohľad nad e, financiami a riadenie a funkcie auditu, tie by mali porovnávať svoje údaje a metodológiu a výsledky. Je tu potreba aby sme nadobudli najvyššiu možnú mieru transparentnosti a inštitucionálnej zodpovednosti na e, všetkých úrovniach, a to zabezpečením e, e, prístupu k spolahlivým rozpočtovým údajom, najmä pokiaľ ide o projektové financovanie zo strany EÚ a pre všetky zložky parlamentu. Je tu tiež potreba na E, najmä pokiaľ ide o audit OSN a e, hodnotiace správy, aby sme získali e, lepšiu správu finančných zdrojov EÚ. Chcem pokázať na to, že teda sme vďační za tento návrh stanoviska Ešte pred rokom 2009 sme mali z OSN veľké diskusie o tom, čo vlastne vieme o tom, čo sa deje s peniazmi EÚ. A eh, áno, OSN je veľká organizácia, má svoje agentúry a musím povedať, že je už priznačné, že všetko to, čo sme podnikli, neprineslo nejaké dobré výsledky a nemáme uspokojivé správy, takže mm, nevieme, nemáme dobré informácie. A myslím, že váš návrh by sme ešte mohli troška obohatiť a ja sa na tom budem podielať. A musíme zabezpečiť, aby sme sa posunuli ďalej za nasledujúcich 5 rokov, než tomu bolo v posledných 10 rokoch. Pán e, kolega Gajer. Ďakujem, pani predsednička. Vaša poznámka primela k tomu, aby som sa ešte prihlásil o slovo. Keď sa pozrieme na politiku nakladania s finančnými zdrojmi v EÚ, tak potom e, kanály e, e, financovania OSN prostredníctvom trastov je vlastne podporou tohto systému. Mm, a musíme sa pýtať nie len, čo získame, ale aj čo môžeme stratiť. A pretože OSN v rozvoju politiky môže ísť na miesta, na ktoré sa EÚ nedostane, tak konzekventná kontrola, e, ktorá potom nie je uspokojivá, e, vlastne by znamenala, že odporúčame e, zastavenie podpory podpory trastov OSN, ale to by znamenalo zastavenie rozvoje politiky EÚ. To je tá prvá. No ale čo tu požaduje vlastne dvor auditorov? Ehm, E, prvá správa, ktorú som e, robil pre tento parlament, sa týkala toho, ako sa používajú európske peniaze v Afganistane. A aj tu tieto peniaze tečú cez trustové fondy e, Spojených národov. No a to, čo dvor vlastne zdôraznil, možno, že to nepodávam úplne presne, ale poviem to veľmi, veľmi prehnane ide to o tú rozpoznateľnosť, že koľko peňazí EÚ je v e, projektoch OSN. A to je vlastne prozba, ktorú EÚ e adresuje OSN. A je to neobvyklé, lebo EÚ ako e, inštitúcia nie je členom OSN. Keď som bol v New Yorku a hovoril som o tomto probléme, s predstaviteľmi OSN, tak mi oznámili, že s Európskym účtovným dvorom e, sa zhodli na tom, e, že im poskytnú pohľad do ich záznamov e, oveľa hlbší, než sú povinní na základe svojich pravidel. Teda je to istý ústredový krok Takže EÚ e, e, e môže vlastne lepšie kontrolovať tieto zdroje. Takže nemali by sme príliš skoro lámať palicu nad e, trastovými fondmi len preto, že e, nevieme e, vlastne dobre identifikovať, ktoré tehly financuje EÚ v Afganistane a ktoré tehly OSN alebo iné zložky. Takže Mali by sme to eh, riešiť spolu s, eh, s druhou stranou, teda z OSN, pretože to nie je organizácia, eh, voči ktorej by sme sa mali správať nedvory, nedôverčivo. Áno, tie výsledky možno pre daňových poplatníkov EÚ nemusia byť uspokojivé, ale ja by som povedal, spojme sa s druhou stranou a uvažujme o tom, aké by to malo dôsledky, keby sme povedali, že tieto kontroly nám nepostačujú a budeme stať potom pred politickým rozhodnutím e, na návrhnúť vlastne zastaviť financovanie e, e, trastov OSN a to by bolo politicky nesprávne podľa mňa Takže musíme sa pozrieť na to, či tie kontrolné mechanizmy, ktoré nám OSN poskytuje, sú dostatočné a ako by sme sa mohli posunúť prípadne pár krokov ďalej. Ďakujem. Ďakujem. Nechcem, aby sme tu mali nejaký bilaterálny dialog, ale nie je to také jednoduché. Mm. Pri našej práci sme sa už poučili a vidíme, že tu nejde len o jednu jednotlivé eh, vlastne hm, tehly, ktoré si musíme všimať. Eh, sú tu isté krajiny, kde sa musíme pozrieť presnejšie na tú situáciu, napríklad eh, pásmo Gazy, Palestína, tam EU e cez OSN financuje už tretíkrát vlastne hm, projekty obnovy a e, skupina ALDE navrhli, e, že by sme tam mali vycestovať, ale vďaka USA to bolo e, nemožné, ale mali by sme tam ísť, mali by sme sa na to pozrieť presnejšie. Mm, no a aj na základe kritiky Európskeho účtovného dvora E, e, som si všimla, že nás vlastne krmia akýmisi všeobecnými textami. Pozeral som sa na trastový fond, e, ktorý sa týka Iraku, potom Afganistanu. Mali sme mnoho zasadnutí aj so Spojenými národmi a môžem povedať, že tam sa mnohé musí zlepšiť. Ja myslím, že Ústavný dvor pripravuje špeciálnu správu, pokiaľ ide o prostriedky EU, ktoré tečú cez OSN. A E, tam súhlasím s kolegom Gajerom. E, áno, OSN má prístup do oblasti, kam EÚ e nemôže alebo nechce ísť. Takže to je veľká, veľká príležitosť. No a myslím, že by sme mali využiť tieto možnosti, aby tie zdroje, ktoré idú cez OSN, hm, ak ich chceme vlastne redukovať a generálne rejiteľstvo DEVKO už e, vlastne znížilo tieto prostriedky. Teraz ide o 1 miliardu eur a v minulosti to bolo za rok 3 miliardy. Nechcem, aby komisia e, poskytovala peniaze e, na OSN len preto, že to je najlepší spôsob, ako sa zbaviť peniazy. Takže táto kritika je odvodnená, Dlho trvalo, kým komisia zohľadnila túto kritiku. A som rada, že si to teraz všimli Hm. komisii sme poskytovali možnosť, aby sama vytvorila trastové fondy. A komisia to ale neurobila, takže hm, ja myslím, že EÚ e, ako najväčší poskytovateľ rozvojovej pomoci zaujíme silné stanovisko. Takže toto je e, príbeh, ktorú musíme sledovať. Termín na pozmeňovacie návrhy je 14. júl dnes teda, kolega Čarnecký, o koľkej? Prepáčte, prepáčte, zle som sa podrala. Takže 4. september a schvalovanie 22. september. Hlasí sa ešte niekto diskusie? Alebo niekto sa e EAD? Možno sme sa e, e, v programe posunuli troška rýchlejšie, takže EAD asi je prekvapené. No, ale taký je život. Nikto sa už nehlási o slovo. Takže sme na konci tohto bodu programu. bod 14, e, tam je od Tinduf. E, požiadali sme generálneho rediteľa, aby prišiel o 11. Predbehli sme trošku program, takže prerušíme teraz zasadnutie a budeme pokračovať o 11 lebo by bolo dosť ťažké, aby sa ľudia tak e, e rýchle dostavili. Takže e, prerušujem zasadnutie, pokračujeme o 11. Pokračujeme o 11.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nehmen unsere Beratungen wieder. Kolegovia, vrátime sa k programu. Srdečne vás vítam na pokračovanie našej schôdze k bodu 15. Ide tu o následnosť po absolutóriu a tiež ako to vyzerá v utečeneckých eh, táboroch Tinduf v Alžírsku. Máme tu generálneho riaditeľa táto otázka tu bola v parlamente bola sporná. Vy ste mi vtedy povedali, že ste vyslali misiu do Tindufu a chceli by sme sa teraz oboznámiť s výsledkami tejto cesty. Srdečne vás vítame, nech sa páči, máte slovo. Well, thank you very much. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať aj celému výboru za to, že venujete pozornosť otázke Sahawi. Je to žiaľ jedna z tých eh, veľmi dlho sa eh, ťahajúcich krízových situácií, ktoré sme svetkami v rôznych regiónoch sveta. Toto trvá už eh, zhruba 40 rokov. Čaká sa na politické riešenie. Ale viete, že máme podobné prípady aj v Kenii. Tam je obrovský utečenecký tábor, už viac ako 25 rokov, ďalej otázka Palestíny. A aj keď mám mandát vysielať peniaze, kde sú naliehavé krizové situácie. Uh, it went off. I'm sorry. Sorry for that. I don't know where you missed it, but I was just explaining about the protracted. Takže tieto krizové situácie, ktoré sa ťahnú celé roky, e, sa vyskytujú na rôznych miestach vo svete. V Kenii tam je viac ako pol milióna ľudí v utečenskom tábore už viac ako 25 rokov, ďalej Palestína. Neviem, čo sa stane v údolí Pika, ak konflikt Sýrii bude pokračovať. Teda veľa mojich, eh, vašich peňazí z Európskeho parlamentu, od rozpočtového orgánu je zaseknutých v konfliktoch, ktoré nemajú v skutočnosti žiadnu perspektívu na to, aby sa vyriešili. Táto konkrétna otázka Sahawi je ovplyvnená politikou a tlakmi medzi Alžírskom a Marokom. Teda, v poskytovaní našej pomoci vidíme, že ak by sme sa stiahli, ak by sme zmenili náš postoj, malo by to potom e, dopady na politickú situáciu. Je to teda veľmi zložitá situácia. Misia, ktorá by cestovala priamo na miesto, aby vykonala kontrolu, e, prebehla v apríli a taktiež e, môj auditor Alfonso tiež e, už na jeseň vycestoval do týchto táborov. Ako viete, máme kanceláriu v Alžírsku. E, naši kolegovia e, priamo cestujú do tohto tábora, do týchto táborov. Každý mesiac treba týždeň až dva kontrolou diania v táboroch. Teda rozhodne sledujeme, čo sa tam deje. Nedávny vývoj situácie je taký, že došlo k nedostatku financovania z iných zdrojov. Ak si porovnáme situáciu z roku 2011 a s aktuálnym stavom, došlo k zníženiu o zhruba 25 Čiastočne to súvisí s tým, že z rozpočtových dôvodov bolo potrebné znížiť rozpočet a Američania taktiež eh, nepomáhajú tak, ako sme očakávali, sme v kontakte s nimi, ale výsledkom je, že celkový príliv humanitárnej pomoci do týchto táborov sa znížil o, 25, o 26 a to v priebehu 5 rokov. Iste viete, že hlavné agentúry, s ktorými spolupracujeme, síce potrebný program, ďalej Vysoký e, komisariat pre utečencov UNICEF zaslali list všetkým diplomatickým misiám pred niekoľkými týždňami a tam nás varujú, že s aktuálnou úrovňou financovania budú musieť znížiť obsah, e, kalorický obsah potravinových balíčkov, ktoré poskytujú utečencom zo zhruba 2000 kcal na zhruba 800 kalórií už od jesene a možno sa to bude musieť posunúť až na úroveň 400 kalórií v decembri. Teda naozaj chceme vyzvať všetkých darcov. Nevyzývajú echo, teda priamo nás Únii, pretože vedia, že my svoju úroveň pomoci dodržiavame, aj keď je to veľmi zložité, snažíme sa zachovať tú stanovenú úroveň, ale vyzývajú všetkých ostatných, aby sa snažili ešte o niečo viac, pretože inak eh, ten kalorický Obsah sa bude musieť výrazne znižiť. Tento list tiež spomína vysokú úroveň napätia a nepokojov v týchto táboroch. Prebehla diplomatická misia, ktorá nedávno vycestovala do týchto táborov. Hovorili s mladými ľuďmi, s rodinami, a celkový dojem, opakujem, to nie sme my, sú to diplomati, ďalej solní úradníci a tak ďalej. A oni potvrdili, že nestabilita v týchto táboroch sa stáva naozaj dosť veľkým problémom. Pre mladých ľudí vo veku zhruba od 16 do 25 rokov, ktorí vyrástli v týchto táboroch, je vlastne budúcnosť dosť beznádejná, teda o čo skôr nájdeme nejaké riešenie, o to lepšie to bude pre týchto mladých ľudí. Mojou úlohou nie je starať sa o politickú stránku, ale vy by ste mali si byť vedomí, že sme v kontakte aj s ASVČ, snažíme sa informovať ich, pýtať sa ich na to, čo by sa dalo urobiť. Ja som tiež eh, v kontakte s našimi alžírskymi a marockými priateľmi. Povedal som im priamo, že je potrebné hľadať nejaký spôsob riešenia tejto konfrontácie, pretože tí, ktorí na to doplácajú, sú práve mladí, najmä v týchto táboroch, ale nielen to, Navyše to spôsobuje nestabilitu a všetko to ostatné, čo sa deje napríklad v Mali a v južnej časti Alžírska. Len si prečítajte noviny, každý hneď pochopí, že je to možné ďalšie prehlbenie nestability celého tohto regiónu. Domnievame sa, že musíme preto zachovať našu úroveň pomoci. Musíme sa postarať o to, aby sme mali všetky kontrolné mechanizmy na mieste. Pre nás bolo dôležité ponaučiť sa e, zo správy OLAFu po udalostiach e, toho, keď sa isté balíky objavili na nejakých trhoch, kde sa s nimi obchodovalo. A čo sa týka kontrolného prostredia, ktoré sme zaviedli a to funguje už niekoľko rokov, to spočíva v tom, že sa nám podarilo znížiť počet partnerov veľmi výrazne, pretože jednoduchšie je viesť dialog s piatimi partnermi ako s 8 alebo desiatimi partnermi. Teda VFP, UNHCR, Oxfam, Španielský Červený kríž. Toto sú naši hlavní partnery a sme s nimi v neustálom kontakte. Ďalej sme trvali na tom, aby sme dokázali kontrolovať aj obstarávanie, aj dopravu, aj uskladňovanie, ako aj distribúciu pomoci. A tiež sme dobrali na tom, aby potraviny, ktoré sa dostávajú z prístavu, boli e, premiesňované iba v lodných kontajneroch, aby sa otvorili, až keď sa dostanú priamo do tábora Tinduf. Tam sa potom e, až otvoria a skontrolujú. Dovtedy budú zapečatené. Od roka 2003, keď došlo k istým problematickým vývojom, sa zaznamenali 36 auditných misií, pričom 8 z nich bolo priamo v teréne, na mieste. Teda nebolo tam skúmanie dokumentov eh, v hlavnom meste. Bolo to priamo eh, aj eh, na mieste. Ako som už povedal, naša kancelária v Algiers v Alžírii. Každý mesiac vycestúva na týždeň až na dva, hovorí priamo s rodinami v tábore a snažia sa sledovať dianie s toto potrebnou pomocou. Ďalej. Trvali sme na e, e, tom, aby food program, teda potrebný program bol e, zúčastnený domličky minimálne 20% vo všetkých fázach a zúčastňujú sa týchto kontrol bez e, toho, aby vopred informovali o svojom príchode. Isté, že nemôžu byť všade zároveň, ale je to jeden z najvýznamnejších e, mechanizmov kontrol, ktorý máme na celom svete v tomto konkrétnom prípade. Takáto je teda situácia. Každý rok aj s vašou pomocou sa nám darí um, odozdávať zhruba 10 miliónov. Nie je to nejaká veľká operácia, ale isté, že v priebehu rokov e, sa to už znásobilo na relatívne vysokú sumu. Ja som sa chcel stiahnuť z tejto operácie pôvodne, ale zároveň chápem, že ak by sme sa stiahli, najmä vzhľadom na to, že ostatní darcovia znížili mieru svojej pomoci, potom naozaj spôsobíme veľké ťažkosti tomuto obyvateľstvu v regióne z 10 miliónov ktoré financujeme, zhruba 4 milióny idú na potravinové balíčky, ďalších 6 miliónov ide na vodu, na distribúciu vody, na rôzne opravné mechanizmy a rôzne iné mechanizmy získavania živobytia pre týchto ľudí, teda 4 milióny na potraviny a 6 miliónov na ten zvyšok pomoci. Sme v kontakte s našimi marockými partnermi a alžírskými partnermi. Najmä alžírským partnerom sme povedali veľmi jasne, že nie sme ochotní akceptovať, aby táto téma, teda uvaľovania DPH na tieto dodávky naďalej pokračovala. Prislúbili nám, že e, nájdu nejaké riešenie. Doposiaľ však žiadne riešenie nenašli. Ja som dosť nahnevaný ale snažíme sa využiť naďalej všetky diplomatické kanály, aby sa to napokon predsa len podarilo ďalej. Po druhé, taktiež žiadame a trváme na tom veľmi rázne, aby si uvedomili, že je o mnoho lepšie, aby títo ľudia mali prístup k nejakému živobytiu, produktivite a potom, aby mohli predávať svoje tovary na trhoch, svoje výrobky. Aj toto je dosť tvrdý oriešok pre našich alžírskych partnerov. Podobný prípad eh, mimochodom máme aj v Kenii. Utečenci v Kenii isté, že by o mnoho lepšie mohli prežívať, ak by sa mohli zapojiť do spoločnosti, ak by mohli sami si niečo vyrábať, eh, boli by o niečo menej závislí na, na zahraničnej pomoci. Podobne tak aj v Alžírsku. Aj tu je však dosť veľký odpor od krajiny hostiteľskej od vlády hostiteľskej krajiny. Obávajú sa totiž, že ak im toto povolia, tak sa títo ľudia nikdy nikam eh, už nepresunú. Však v každom prípade na to poukazujeme pravidelne pri našich stretnutiach. Teda, aby som to zhrnul, situácia je to veľmi nepríjemná a som veľmi vďačný za to, že sa tomu venujete. My robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vedeli presne, kam naša pomoc putuje. Máme veľmi um, dobre rozpracovaný kontrolný rámec mechanizmov priamo na mieste. Snažíme sa byť v kontakte s politickými aktérmi a hľadať e, nejaké riešenie. Isté, že toto je mimo mojej kontroly, je to najmä e, v rukách OSN, konkrétne pod zaštitou generálneho tajomníka OSN sa musí nájsť dohoda o najskôr vykonaní spočítania ľudí, tak aby vedeli, koľko ľudí tam presne žije v tomto tábore a ďalej, aby prebehlo referendum. A celkom iste viete, že referendum bolo prislúbené ľuďom sa hovorí v 70. rokoch a z nejakých politických dôvodov sa nepodarilo toto referendum uskutočniť. Toto je podľa mňa však jediný spôsob, ako situáciu vyriešiť. Veľmi rád odpoviem na akékoľvek prípadné otázky. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Wir... Ďakujeme. Veľmi si ceníme, že sa staráte o tejto situáciu. Nechceme to nejako spochybňovať. Je to veľmi zložitý konflikt. Chceme sa len postarať o to, aby humanitárna pomoc nevedla k tomu, aby sa bránilo vôbec vyriešeniu celého konfliktu. Mám ešte niekoľko otázok, ak dovolíte, v prípade DPH, alžírska DPH, aká je vysoká jej sadzba ročná sadzba? To je moja prvá otázka, ďalej druhá otázka. Ak som vás správne pochopila, prebehlo 36 auditov a 8 priamo na mieste. E, tých 8 auditov na mieste, kedy sa uskutočnili, prosím. A ďalej otázka, koľko utečencov e, tam v skutočnosti je, je to dosť sporné. Čo si myslíte vy, koľko ich tam je? Sú nejaké staré osady z roku 2007, že ich tam je 90 tisíc v takýchto táboroch. E, sa samozrejme aj umiera, aj rodí alžírske orgány majú e, svoje e, sčítania, nechcú ich ale zverejniť, je podľa mňa nepriateľné, aby my ako darcovia sme nemali prehľad o tom, e, koľko príjemcov našej pomoci tam v skutočnosti žije. Ďalej, videla som ukážku z politického magazínu v marockej televízii a tam sme videli na trhoch že sa predávali potraviny, ktoré boli poskytnuté v rámci tejto potravinovej pomoci. Aké poznatky máte o tom, či to nadalej pretrváva? A tiež sa chcem opýtať, je mnoho rôznych dohadov o týchto táboroch na ceste do Mali. Akú úlohu zohrávajú tieto tábory pre ďalších utečencov ako možné prechodné miesta výskytu pre ďalších utečencov je to veľmi znepokojivé, pretože e, existujú rôzne klebety, rôzne neoverené informácie. Taktiež sa hovorí, že v táboroch sa údajne vôbec e, nie je možné voľne pohybovať, že je tam e, zákaz voľného pohybu. Preto sa chcem opýtať, aké poznatky máte konkrétne o tom, Ďalej partnerstvo e, s programom potravnovej pomoci. To ste spomenuli. A ja sa chcem opýtať, kto pomáha a priamo týmto utečencom v táboroch, aby sa na nich neútočilo. Bola by som vám ďačná, keby ste nám aj k tomu niečo bližšie povedali. A ako môžete vylúčiť, či nedochádza k dvojitému financovaniu e, celej tejto záležitosti? Vopred ďakujeme za odpoveď. Nech sa páči. Um, Madam President. Uh... Pani predsednička, práve som to konzultoval s kolegom, pretože Alfonso bol priamo na mieste a vie, aká tam je situácia. A pokúsim sa odpovedať eh, najlepšie, ako len viem. Ak nebudem schopný tak urobiť, tak vám poskytnem písomné odpovede, eh, ktoré budú dostatočne podrobné. Nebudem sa tváriť, že viem odpovedať, keď neviem. Myslím, že posledná cesta priamo na miesto prebehla minulý rok na jeseň. 36 ciest, o ktorých som hovoril, to boli návštevy, ktoré prebiehali pravidelne od roka 2003 a 8 z nich bolo priamo na mieste. Ale poskytneme vám aj konkrétne presné dátumy, nielen tej poslednej návštevy a všetkých ostatných. Máme totiž tieto informácie k dispozícii. Čo sa týka sadzby DPH, aj toto si overím. Veľmi hmlisto si spomínam, že je to zhruba 15%, ale neviem, či naozaj vyberajú celú túto výšku. Odhadujem e, teda, že tá štandardná sadzba je 15, nie je to ako v Európe, 22 je to nižšia sadzba, ale dôležité je, na čo presne, na akú hodnotu sa vzťahuje táto DPH. Myslíme si, že Je to zhruba pol milióna ročne. Tak mi to hovorí Alfonso, toto je taký približný odhad. Teda zhruba asi 5 celkovej sumy pomoci. Myslím, že by bolo však lepšie, keby som vám poskytol konkrétne presné údaje potom písomne. Čo sa týka počtu utečencov, toto súvisí s otázkou referenda. My sme v kontakte s UNHCR, ktorí e, majú na starosti presné počty, e, snažíme sa na nich tlačiť, e, aby neustále spočítavali ľudí, ktorí tam žijú. A za každým sa to jednoducho zablokuje. Nie je to naša chyba, je to systém OSN, ktorý má vo svojom mandáte zorganizovať sčítanie ľudu obyvateľstva v týchto táboroch. Postupom času sme boli svedkami veľmi výrazne odlišných čísel kedy si sa hovorilo o 175 tisícoch v správe OLAFu sa hovorí o 90 tisícoch a doposiaľ je toto číslo, ktorého sa držíme. Nevieme, či je to vyššie alebo nižšie, nedokážeme to posúdiť, ale rozhodne vieme, že v tábore je vysoká porodnosť nie je to až také vysoké ako v Nigerii, ale je to naozaj veľmi vysoká úroveň pôrodnosti. A ten eh, odliv obyvateľov nie je až taký výrazný, pretože sú tam obmedzenia v cestovaní. Veľmi presne sa pýtate na to, či sme opäť našli nejaké tovary na trhoch. Isté, že nekontrolujeme tieto veci každé ráno, každý večer na všetkých trhoch v regióne, ale a naši ľudia e, sa pohybujú na rôznych miestach, na rôznych trhoch. Trávia mm, týždeň až dva každý mesiac e, v okolí Tindufu, aj e, v ostatných táboroch, v Lajun, Dakla. Nezamienite si to, prosím, toto nie sú miesta, ktoré poznáme. Tieto tábory sú nazvané podľa týchto miest v Španielskej Sahare. Doposiaľ z toho, čo vieme, isté, že nemôžeme úplne vylúčiť, e, že by sa niečo mohlo nájsť, ale doposiaľ, keďže bol vydaný pokyn sledovať to, zatiaľ sme nezaznamenali žiadne stopy takýchto mm, tovarov na trhoch. Celý potravinový program má tiež ambíciu kontrolovať tieto veci. Majú plne vybavenú kanceláriu v Tindufe z UNHCR a taktiež v Albunii Neviem vám presne povedať, koľko tam majú pracovníkov, ale z pravidla je to minimálne 20 ľudí. Ak si k tomu ešte pridátajú administrátori a taktiež e, pracovníci na logistiku. Ale rád by som prišiel potom znovu s presnými údajmi o e, pracovníkoch, ktorí pracujú v teréne. Hovorili ste o dvojitom financovaní. To je to, čo preverujú naši auditory a máme prístup k účtovným knihám organizácií OSN. A samozrejme sme viazaní známym nariadením FAFA, to znamená, že musíme akceptovať ich auditorské doklady, ale ak si myslíme, že niečo nie je v poriadku, tak si môžeme požiadať o dokumenty. A majú ten istý záujem totiž ako my a síce chcú sa vyhnúť dvojitému financovaniu, ak sa to dá. Takže ja som presvedčený, že chápu citlivosť tejto situácie a určite e, budú chcieť zabrániť tejto situácii. Ďalej bod e, k instabilite, tá otázka o instability, nestability. Nemám tu žiadnu dymovnicu, avšak bol by som prekvapený, keby to neboli mladí ľudia z týchto táborov, ktorí sa v noci túlajú a chodia von a možno sa pridávajú do ďalších tých skupín v púšti, ktoré majú záujem. A to je tá naša hlavná obava, pretože ak máte v táboroch nestabilitu, ak sú ľudia nešťastní, ak nemajú budúcnosť, tak potom najmä mladí muži dostávajú iné myšlienky a preto musíme nájsť politické riešenie tejto krízy, musíme im dať budúcnosť, perspektívu, pretože takto pokračovať sa jednoducho nedá. Ale to je mimo mojho, mojej kontroly. A ak im nedáme riešenie, tak tam budeme musieť byť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Bolo by naozaj dobre, keby sme našli e, riešenie. Kolegyňa Razender, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a za všetky informácie. Musíme sa touto témou zaoberať, pretože v porovnaní s inými zariadeniami tu bolo možné alebo v porovnaní s inými situáciami, kde komisia poskytuje humanitnú pomoc. Rada by som počula čísla, aby som to mohla porovnať. Niekedy sa hovorí o 90 tisícoch utečencoch. Ja by som bola rada, keby sme mali e, čísla z Kenia a z Palestíny, aby sme vedeli, o čom tu vlastne hovoríme. A potom si myslím, že tu máme informácie aj z Maroka, ako už povedala pani predsednička. a táto e, zlá situácia saharských utečencov, tam nemáme vôbec žiadne informácie z Alžírska a marocké časopisy, alebo teda marocké orgány majú úplne jasnú predstavu a tento rok, to bolo v apríli, keď vyšla ročná správa a aj to malo na nás e, dopad, vplyv. Je škoda, že máme informácie len z Maroka, ale okrem toho sú tu dve strany a Saharčania sú žiaľ Bohu tie obete. Tí sú tí, ktorých sa to týka najviac, lebo je tu politická vojna medzi e, tý, Alžírom a Marokom, takže by bolo dobré, keby delegácia tohto výboru navštívila obidve miesta možno aj v, e, v spoločnosti marockých lubistických skupín, priateľov Maroka. Musíme totiž vidieť aj tú druhú stranu, aby sme videli a vedeli, čo sa naozaj deje. Obe strany treba poznať. Mali by sme preto prijať túto ponuku E, navštíviť utečenské tábory Saharčanov. Potom je tu samozrejme ešte tá kontinuálna modalita. V mojom regióne budeme mať v lete 140 tisíc utečencov. Tí prídu a každé leto prídu deti z utečenských táborov do Španielska. Najmä do Španielska, lebo španielské rodiny príjmajú tieto deti, aby jednoducho prežili leto a nemuseli byť v tých horúčavách v utečeneckých táboroch. Takže je naozaj veľa rodín, ktoré každý rok príjmajú veľa, e, veľa detí. E, je tu všeobecná vôľa, aby to takto bolo. Ďalej k nestabilite. Tu by som sa chcela spýtať že tu treba byť naozaj opatrný. Nemôžeme povedať, že tí mladí v noci utekajú, keď to nevieme. V Tunise, kde máme dobré vzťahy a podporujeme aj veci na mieste, tak tam si myslím je oveľa viacej mladých, ktorí sa zúčastňujú priamo IS a džihadu. Takže ak chceme niečo hovoriť o Saharčanoch, musíme mať aj dôkazy. Ja neviem, či je to presne tak ako v Kenii a v Gaze, ale hovoriť len o dojmoch a že sú problémy so stabilitou, tak si myslím, že tam potrebujeme dôkazy, pretože v iných častiach sveta, kde EÚ finančne významne pomáha aj tam je nestabilita. Nehovorme to pri tejto téme, ktorá je taká bolestná pre tých dotknutých ľudí. Takže keď hovoríme o nestabilite, tak Europol a všetci ostatní, ktorí na tom pracujú, by nám mali uviezť čísla aj s menami. Neviem, či ľudia v noci utekajú, to neviem, ale treba najprv zistiť fakty a to sa dá zistiť len na mieste. Takže chcem poprosiť, aby sme tu boli naozaj veľmi exaktní, skôr ako e, povieme niečo. Potom financovanie. Hovorili sme teraz o OSN, mali sme takú možnosť, bol to aj príslušný pracovník a z historického pohľadu to bol vždy problém, problém s financovaním z OSN. To nie je duplicitné financovanie, ale vyzerá to tak, že keď EU dá jedno euro, tak potom musíme sa o OSN pýtať, kam tie peniaze išli. To je problém OSN a nie saharských učiteľských táborov. Takže tu treba byť veľmi opatrný a dohodnúť pravidlá z e, OSN, tak ako ste aj vypovedali pani Gressler. A, a možno, že musíme vyvíjať aj väčší tlak na OSN a nie na saharských utečencov, ktorí tak či tak už trpia touto situáciou. Potom je tu ďalšia vec, a síce, že by som si želala, keby e, sme sa zapájali do tejto citlivej témy a ja neviem, či treba saharských utečencov označkovať čipmi, ja neviem proste. Proste tá otázka tých satelitov, kde sa ľudia identifikujú, ako keby boli stromy a podobne, to predsa nemôže takto fungovať ale je to jedna z otvorených otázok medzi Marokom a Alžírskom a preto je pre OSN také ťažké pracovať, lebo e, Maroko to nedovolí a ani Alžír. Takže je to problém. Nie je to ale problém Zaharčanov, ale vzájomných vzťahov medzi Marokom a Alžírskom. A máme aj problémy s Alžírskom. Nechceme zhoršiť situáciu, lebo v Severnej Afrike je už aj tak dosť problémov. A nebolo by dobre, keby sme my tieto veci ešte viacej zhoršili. Takže situácia je kritická. Okrem toho bolo veľké sucho, sú veľké problémy s výživou a ako som povedala, každé leto bereme deti na to, aby to leto prežili a potom, aby sa mohli vrátiť do týchto táborov. Takže hovoríme tu o desiatich miliónoch eurách na vodu a jedlo, baličky. Mali by sme ale urobiť porovnanie s e, tým, čo sa deje v Kenii a v Palestíne finančného hľadiska, poučiť sa z chýb, ale nenechajme sa ovplyvniť e, rečičkami, klebetami, dojmami, pretože správa Olafu jasne ukazuje, že Maročania a Alžírčania sa nevedia dohodnúť a témy sa veľmi často obmedzujú na jednotlivé otázky. A je tu viacej kontroly ako pri miliardách, ktoré dávame iným krajinám. Nechcem tu hovoriť menovite, ale tu hovoríme len o desiatich miliónoch pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v humanitnej núdzovej situácii. A to je aj moja výčitka, pani Greslerová. Všade inde sa peniaze dávajú priehršťami, aj keď je tam oveľa viac problémov. Takže ja si myslím, že by sme nemali strácať zo zreteľa pomer pomernosť, proporcionalitu. To je naša úloha. A tam, kde je väčšia kontrola ako pomoc, tak tam by sme nemali využívať nejaké dojmy a hovoriť, že saharské tábory majú viac problémov ako v Líbii alebo inde, kde dávame väčšiu pomoc. Ak náhodou nejaký mladý človek v noci odíde tak to by som chcela vidieť aj zdokumentované. Ja chcem povedať, že ja som zatiaľ nepočula nič, že by sme my e, rozširovali klebety, ale je tu 40-ročný konflikt, kde sa snažíme pomáhať z peňazí európskych daňových poplatníkov a mali by sme sa pozrieť na to, čo sa s tým peniazmi deje. Myslím si, že to je úloha nášho výboru. Ja predsa nechcem radiť stranám tohto konfliktu. Ja sa vôbec nechcem zamiešať do politického konfliktu. Ja sa chcem, to by so, nebolo veľmi rozumné. Ja jednoducho chcem len vedieť, či peniaze, čo dávame, dojdú aj tam, kam majú prísť. A ja tu vôbec nechcem hovoriť o tom, kto je vinný, ale chcem len jednoducho presne vedieť, že čo sa s tými peniazmi deje a ja si myslím, že to treba občas urobiť, pretože ak to neurobíme my, tak to pôjde takto stále ďalej a ak zvýšime tie peniaze, tak tie peniaze, keď sa tam nedostanú, nikomu nepomôžu. Takže myslím si, že my sme možno niekedy tá posledná inštancia, čo to môže urobiť, ale my sme odkazaní na fondy eh, humanitnej pomoci EÚ a musíme ich chrániť. Ja si myslím, že nie je nič nesprávne alebo zlé, keď e, sa tým budeme zaoberať, aby sme vedeli, či peniaze tam prídu, kam majú prísť. A musím sledovať aj tieto e, reči, aby som sa presvedčila, či je to pravda. Ja sa predsa tým nedám ovplyvňovať. Takže ja jednoducho nechcem byť účastná nejakej strany sporu. Ja chcem len vedieť, čo sa s peniazmi deje Nechcem, aby ste ma zaradili na, do tábora tých alebo onakých prívržencov, ale chcem jednoducho vedieť tých 6 miliónov na vodu a opravy. O tom by som e, rada viac vedela, rada by som vedela, akých je to 6 miliónov, pretože si viem predstaviť, že v pušti sa ťažko dopravuje voda, ale možno by ste nám mohli k tým 600 miliónov niečo povedať. A nezabudnite ani na otázky pani uh, Ajali Sanders. Ďakujem, pán riaditeľ, nech sa páči. Možno, že ste mi nerozumeli, takže ešte jedno slovo. Ja nehovorím, že tábory sú živnou pôdou pre Al-Kaidu. Ja hovorím, že v liste od UNICEFu a Svetového potravinového programu sa hovorí, o neznesiteľnom rozčarovaní, o veľkom napätí a my všetci vieme, ako niekedy mladí ľudia potom dostanú tie nesprávne nápady. A to je niečo, čo znepokojuje nielen mňa, ale mnohých ďalších. Po druhé, pokiaľ ide o porovnateľné čísla, povedzme ad, z Kenie, tak veľmi rád vám tieto údaje poskytnem vrátanie Palestíny. Možno by bolo zaujímavé e, porovnať tieto predlžované, tieto dlhé krízy, aby ste videli, ako to vyzerá. A vidíme, že v tých druhých prípadoch sú tie čísla veľa vyššie. 10 miliónov je predsa 10 miliónov. Keď sa pozrieme na ADAP, to je 15 miliónov, 50 miliónov. Pozrieme si Palestínu, tam sa to znížilo, pretože to má Degenier, ktoré znáša tú najväčšiu záťaž, ale v priebehu rokov to bolo pomerne náročné alebo vysoké. Potom k dvojitému financovaniu, to ste tiež spomínali. Tá nešťastná pravda je taká, že dnes máme troch donorov, len troch donorov, a to je dramatické. To znamená, sú to USA, ECCS ECO a Španielsko. Taliani nedávno vystúpili a ďalší eh, už dávnejšie. Takže nemáme veľký priestor na dvojité financovanie tej istej veci, ale ako som povedal, venujeme sa aj tomu a preverujeme to k tým 6 miliónom. Hlavný výdavok je na vodu a sanitáciu. To znamená, aby, tá, aby e, vodné prípojky fungovali, potom vodu treba e, transportovať, potom máte latriny, hygienu, aby, potom aby sa ľudia mohli umývať, aby neochoreli len preto, že chýba voda a hygienické podmienky. Potom som spomenul tie opravovne, to je menšia časť tých 6 miliónov, ale to je dôležité, pretože je strašne veľa nákladných aut, ktoré prevádzkujú naši partnery, ktoré treba opravovať ak jazdíte autom v pušti, musíte chodiť každé dva mesiace do servisu. Jednoducho inak sa auto pokazí. Takže to je súčasť tých normálnych výdavkov, ale samozrejme veľmi rád vám dám podrobnejší rozpis toho, na čo sa tých 6 miliónov vynakladá. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Aj my sme pripravení si pozrieť ten prehľad výdavkov pre dlhotrvajúce humanitné konflikty, teda konflikty s humanitným aspektom. Možno, že budeme mať niekedy času sa aj nad tým zamyslieť, ako by sme to mohli ďalej udržať. Je to veľký problém, ťažký problém a vzhľadom na tú núdzu na celom svete je to veľký tlak na rozpočet ECHO. To vidíme, vnímame. Samozrejme, Všetci sme v rozpočtovom výbore a bolo by dobre, keby sme tie konflikty mohli vyriešiť, samozrejme, ale otázka je, že či tie riešenia, ktoré máme v rámci našej pomoci a to, čo hovoria, možno, že by sa veľvyslanci mohli snažiť aj v Maroku, aj v Alžíri, možno, že by sme mohli tam byť viditeľnejší. Ďakujem. To je presne to, čo im hovoríme a súhlasím s vami. O tom hovoríme intenzívne aj s e, vonkajšou službou a síce, že tí účastníci sa jednoducho musia dostať k sebe. Pomáhame OSN, je to veľmi zložitá situácia, takmer zákopová vojna, ale obe krajiny nemajú v konečnom dôsledku inú možnosť, ako to riešiť tak ja dúfam, že príde iniciatíva a my na to tlačíme samozrejme. Ešte jedna poznámka k tomu, ako vyzerajú dlhé krízy, zamrznuté krízy. To, že musíme riešiť tieto krízy, to blokuje veľkú časť našeho rozpočtu, ktorý by mal byť núdzovým rozpočtom pre výnimočné situácie. Preto tlačíme na DG Vývoj a Development a DG Near, aby pripravili také pružné e, politiky. Napríklad, keby sme mali situáciu, ako bola v Bikau doli v Libanone, aby sme využili aj naše krátkodobé prostriedky a potom tie dlhodobé prostriedky na, z, rozvoja, z rozvojovej pomoci, tak aby sa na ním riešilo školstvo a podobne z týchto peňazí. Čiže aby sme riešili humanitný aspekt a rozvojový aspekt. Len tak sa mi podarí troška tých peňazí vytiahnuť z iných zdrojov, aby som mal prostriedky na katastrofy, ktoré sa zrazu objavia. To len, aby ste chápali, ako to funguje. Áno, vidíme stále rovnaký problém práve tam, kde dochádza k stretu rozvojovej politiky a e, krízovej politiky. Videli sme to aj na Haiti vidíme, ako málo zostane z humanitnej pomoci, keď to potom hľadáme po roku, veci sa zabúdajú a podobne. Takže kolega Bačity, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Toto je principiálna otázka a nemali by sme hovoriť len o veľkosti e, finančnej pomoci, ale mali by sme hovoriť o stanovení princípov. Pán riaditeľ hovorí, že máme túto otázku oddeliť od politických tém, ale ak to urobíme, tak nikdy nedospejeme k riešeniu. Otázka utečencov je úzko prepojená s politickými otázkami a ESVČ je súčasťou komisie a e, e, cieľom vonkajšej služby je rokovať s OSN. Ale ak tomu dobre rozumiem, tak toto nie je hlavná otázka. My by sme mali hovoriť o tej odbornej otázke, e, teda o, o stanovení počtu utečencov na každý tábor. A to vlastne vychádza z určitých faktov, e, ktoré platili v čase, keď sa táto správa pripravovala. No a je prirodzené, že ani jedna zo strán nechce e, e, dospieť k riešeniu, pretože to súvisí s financovaním. Ak e, niekde je nejaká medzera, tak samozrejme ľudia hneď nájdu spôsob, ako to zneužiť Takže ja si myslím, že my by sme mali vyvinúť e, väčšie úsilie na to, aby sme presvedčili komisiu, Európsku komisiu a SVČ a ďalšie inštitúcie, aby zabezpečili, že určitý, musí byť stanovený určitý počet, e, prípustný počet utečencov pre tieto tábory a bolo jasné, koľko peňazí potrebujeme, aby sme zabezpečili 800 alebo 400 kalórií na každú osobu, ktorá sa zdržiava v tábore. Počty, ktoré máme teraz, či už sú správne alebo nesprávne, sú akceptované všetkými partnermi, všetkými agentúrami OSN to je 90 tisíc. To je ten počet, ktorý je akceptovaný. Každý sa sťažuje, že neexistuje možnosť overiť to už nejaký čas, ale nikto v zásade nespochybnil tento počet. No a vychádzajú z tohto čísla a potom aj z toho zníženého financovania agentúry nám píšu a hovoria, že toto nevyhnutne povedie ku zníženiu hodnoty potravinových balíčkov. A teda začalo to toto leto a v jeseň sa to vlastne ešte bude znižovať až na úroveň 400 e, kalórií na konci decembra. Toto je situácia, v ktorej sa nachádzame. Ja si nemôžem vymýšľať nejaké čísla e, toto je jednoducho e, spoločný názor. No a e, pri všetkých kontrolných nástrojoch, ktoré mám k dispozícii, tak sme nezistili podvody. A keby sme mali akékoľvek e, podozrenie, a ja som spolupracoval aj s OLAF, tá prvá vec, ktorú urobíme, upozoríme OLAF, aby vykonal vyšetrovanie. Ale zatiaľ nemáme žiadne dôkazy, pretože my tam chodíme a, a, a vidíme e, tie veci veľmi podrobne, každý mesiac. Ešte to spresním. E, e, Máme teda ten počet 175 tisíc, ale teda je tu zhoda na počte 90 tisíc. E, a keď e, hovoríme o trhu s potravinovými výrobkami, tak je dosť ťažké posúdiť tú situáciu. Ja si myslím, že sú tu určité prípady, kde e, táto poskytnutá potravinová pomoc sa predáva na trhoch a jednoducho sa nedostane k tým utečencom z toho, čo tu dnes zaznelo, si ja robím takýto záver. Ja si myslím, že by sme mali e, robiť tie veci veľmi presne. A teda, ak hovoríme 90 tisíc, tak by to malo platiť 90 tisíc. Pani kolegyňa Ayala Sender. Tých 175 tisíc, to je počet, ktorý sme mali pred e, správou OLAF. Tak ak sa zhodneme na 90 tisíc, možno, že to číslo ešte klasne, ale to znižovanie kalorickej hodnoty, to by e, mala byť, e, mal byť náš prvý cieľ, aby sme nedovolili, aby sa niečo také stalo. No, pokiaľ ide o tieto zamrznuté krízy, aký je kvantitatívny vzťah eh, medzi eh, humanitárnou pomocou a rozvojovou pomocou. Myslím, že tie čísla hovoria sami za seba. Humanitárna pomoc je eh, nižšia ako rozvojová pomoc. Takže, ako hovoríte, je veľmi ťažké rozhodnúť, ak teda komisia sa rozhodne poskytnúť týmto táborom rozvojovú pomoc, tak samozrejme to je logické po všetkých tých rokoch. E, e, to je to, ako sme vlastne postupovali aj v prípade Palestíny. Neviem, čo e, sa deje v prípade Kene, to si musíme naštudovať. Ale ak sa to takto zmení, tak niektorí ľudia sa proti tomu postavia, pretože rozvojová pomoc je dosť objemná. Hm. Hm pretože to máme krajiny, ktoré nečelia také veľkej potravinovej krize. Takže e, chcelo by som vedieť, aký je podľa vás tento vzťah týchto dvoch e, typov pomoci. My vlastne tu máme dočinenia so situáciou, kde budú zohrávať e, rôzne záujmy svoju úlohu, napríklad e, marocké záujmy a, a správa e, OLAF, tam boli isté problémy. Takže bolo by dobre pre nás, aby sme sa posunuli ku tým dôležitejším aspektom. No, venujeme sa tejto špecifickej úzkej oblasti, ale strácame pohľad na milióny eur, ktoré sú potrebné inde. Takže ak tu nie sú náznaky zneužitia, podvodu a ak tieto čísla sú akceptované, tak dobre, akceptujme to. Áno, existujú tu tieto klebety, podozrenia, ale potom ich vlastne nevieme e, overiť alebo podporiť nejakými dôkazmi. Hm. Eh, máme tu teda nejaké iné záujmy, ktoré tu zohrávajú úlohu? Pani Gresle, eh, bolo by dobre, keby sme to vedeli. Teda to, čo by som tu ja chcela vidieť, je, aby nás sa zameral na oblasti, kde sú skutočné problémy. Už mesiace hovoríme o tom, že tu nie sú žiadne náznaky e, podvodu. Takže čo vlastne hľadáme? Čo tu vlastne riešime? Aký je problém? Rozpočtová kontrola a náš výbor má zasahovať tam, kde sú problémy alebo kde sú podozrenia, ale ale my by sme nemali pracovať na základe klebiet. Nech pochádzajú z akejkoľvek strany, z marockej alebo akékoľvek inej. Takže, čo hľadáte, pani Gresle? Hovoríte? Teda chcem sa spýtať, aké sú, a koľko stoja tieto overovania, ehm, ktoré robíme to, to, to stojí milióny eur, teda ideme do Maroka alebo kamkoľvek inak a, a ľudia tam z, zomierajú od hladu. E, a potom vykonáme kontrolu a potom sa vrátime a povieme, že to sú iba klebety. Desať miliónov eur to je minimálna suma, ktorá pomôže udržať pri živote 90 tisíc ľudí. Ale ak e, to chcete znížiť, tak to musíte e, rovno povedať, a, ale a to, to musíme počuť. No, to vnímanie skutočnosti je rozličné v Európe. Minulý nedelu sme to videli. Pre moj, našich daňových po, poplatníkov e, to rastie, teda to sú sumy, o ktoré sa ako poslanci už musíme zaujímať. My vlastne tu nadvezujeme na absolutórium, ja som mal rozhovor s pánom generálom riaditeľom Sorensom. U mňa povedal, že ide do Tindov a pre nás bolo zaujímavé, čo vlastne vyplynie e, z tejto návštevy. A zmyslom e, tohto zasadnutia je, aké výsledky boli pri jeho návšteve. My sme si to vypočuli medzi e, štyrmi očami a ja som si myslela, že by bolo dobré aby to počuli viacerí. A mali sme tam isté body, ktoré boli problematické a ja si myslím, že táto otázka si zasluhuje, aby sme sa jej venovali ďalej. No a to, že tu kolegovia nie sú, no možno je na vine aj e, leto. A pre mňa je to dôležité. E, správa Ola v roku 2003 e, Máte tam nejaké e, konkrétne údaje, teda boli tam pomenované osoby, e, ktoré boli podozrivé zo zneužitia? E, zabezpečilo sa, že tieto osoby už nemajú prístup ku potravinovej pomoci? A ešte kolega Vali. Mám, mám krátku otázku ja som sa pokúšal e, naštudovať si e, tú lokalitu a to je postkoloniálna zložitá situácia. Maroko tam má svoje územia a potom je tam e, veľké údolie, ktoré je predmetom konfliktu. Ja som v Tindufe nebol, ale e, počúvam, že to je dosť zložitá oblasť, že to je proste púštna oblasť, kde nič nie je. No a hovoríme tu o ľuďoch, ktorí tu sú vo veľmi zložitej situácii. No a našich daňových poplatníkov samozrejme musíme primerane ochrániť No, tu máme aj veľké vojenské misie. Keď si predstavíte, eh, koľko stojí napríklad eh, za zásah leteckej pomoci v tejto oblasti, mm, aby sme tam doručili mm, pomoc. Takže toto musíme riešiť aj na politickej úrovni nie je celkom jasné, ktoré financie sa na ktorý druh pomoci používajú. A títo ľudia si sami nemôžu pomôcť. My musíme vyvinúť tlak na politické riešenia, pretože keď sa pozeráme na to ľudsky, tak si myslím, že týmto ľuďom musíme pomôcť. Oni čelia veľmi zložitej situácii, ale potrebujú politickú pomoc. Maroko vyvíja tlak, aby odsunuli týchto ľudí a, a presúvajú ich do krízových území. Takže musíme nájsť politické riešenie s Marokom. Nemôžete jednoducho previesť ľudí niekam a nehať ich takto samých na seba. Za niekoľko storočí sme kolonizovali tieto oblasti a teraz vlastne ide len o malú finančnú pomoc, aby títo ľudia vôbec mali čo jesť. a musíme kontrolovať tieto zdroje, aby, aby sa nezneužívali. Táto situácia sa veľmi ťažko overuje. A ak tam pošleme ďalších inšpektorov, tak to budú sa ďalšie náklady. Áno, potrebujeme údaje, ale, číselné údaje, ale musíme vyvinúť aj politický tlak, aby sme našli riešenie. Týchto 90 tisíc ľudí e, budú mať stále rovnaké problémy. Ja teda nevidím iné východisko, len zaujať politické stanovisko a žiadať politické riešenie. To pomôže daňovým poplatníkom, ale pomôže to aj ľuďom, ktorí sú v tábore. E, a teraz má slovo generál riaditeľ. Ja sa môžem e, medzi vás vrátiť potom s e, konkrétnymi číslami, ale e, spomeniem príklad. Máme tam kanceláriu ECHO, máme tam jednu osobu a asistenta, máme tam auto a to stojí asi 300 tisíc ročne ale my sme jediní, ktorí to kontrolujú. Ale my žiadame aj e, Svetový potravinový program, aj UNHCR, aby sa tam podielali. Takže je tam toho dosť. A ja si myslím, že e, v tu máme oveľa väčšiu kontrolu než napríklad v Sýrii kde sa e, oveľa ťažšie vykonávajú kontroly. Takže musíme vlastne kontrolovať zvonka Sýrie, potom to kontrolujeme, keď sa vrátia, máme s nimi rozhovor, ale to je oveľa slabšie, pretože tam sú také vysoké rizika. Pokiaľ ide o vašu otázku, pani predsednička, e, e, na tie mená, áno, my sme sme zisťovali s našimi partnermi, či sa títo ľudia podielajú na rozdielovaní potravinovej pomoci. Odpovedie nie. Um, viete, o kom hovoríme? Títo ľudia sú vlastne mimo hry teraz. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Die Kollegin Ayala Sender. Ďakujem. Pani kolegyňa Ayala Sender sa ešte hlási. Ešte jednu otázku mám, alebo pripomienku. Ak sa tu predpokladá audit e, humanitárnej pomoci, tak by som e, rada počula, aký je ten rozdiel v kvantite, teda ten rozdiel medzi humanitárnou pomocou a rozvojovou pomocou. A možno, že teda sa to dozvieme neskôr ale výbor potrebuje vedieť, či sa to udeje. My musíme vedieť, aké sú ciele tohto kroku. Aby sme upokojili daňových poplatníkov, ako to povedal pán Valí. Daňoví poplatníci sa na to pozerajú zo svojho špecifického hľadiska. Preto pomáhame. No, je to otázka nášho svedomia. Spolupracujeme s OSN, robím rozhodnutia, ale áno, to rozhodnutie je aj v rukách Maroka a Alžírska. Ale prv, ako príjmeme toto rozhodnutie, musíme vedieť, čo je našim hlavným cieľom. A tento cieľ musí mať oporu v číselných údajoch a v spolahlivej kontrole. Lebo bez toho to spôsobí viac škody ako užitku. No a ešte jedna poznámka Áno. Viem, kam mierite. Áno, bolo tam veľa pozmeňovacích návrhov v eh, absolutóriu. Áno, to je preto, lebo vy ste vlastne e, si zobrali správu OLAF a myslím si, že musíme k tomu pristúpiť ale politicky. Vy ste jednoducho tú správu OLAF E, zobrali bez toho, aby ste zvážili ten kontext. A pre, pre, prečo sme tú správu OLAF dostali tak neskoro, iba niekoľko mesiacov predtým, ako sme ju preverovali. Mm, my sme tu na to, aby sme vytvorili podporu pre naše politické rozhodnutia. Tých veľa pozmeňovacích návrhov to nebolo náhodou. Vy ste to tak chceli. A to je to, čo ovplyvnilo rozhodnutie pri absolutóriu. Ja by som rada vedela teda, odkiaľ smerujeme, kam. To nebolo len to samotné absolutórium. Tam Išlo o tú situáciu spred 8 rokov. Absolutória v tomto výbore sa, ako viete, používajú na rôzne ciele. A to si musíme dobre uvedomiť. Prv, ako príjmeme akékoľvek rozhodnutie, ktoré bude mať dopad na životy e, ľudí, ktorí dostávajú humanitárnu pomoc. Samozrejme, toto vy môžete vysvetliť svojim voličom, ale, ale túto vec e, im nemôžeme vysvetliť. Teda ten spôsob, ako poskytujeme pomoc v situácii, kde sme zohrávali úlohu e, v minulosti. Musíme zabezpečiť, aby sme jasne vedeli ľuďom vysvetliť tieto veci. Správa OLAF nám bola sprístupnená len tento rok. E, prv sme túto správu nepoznali, nikto o nej nevedel. A potom bola na stole. A, a môžeme si to dovoliť, aby sme ignorovali poukazy na podvody pri humanitárnej pomoci? Ja si myslím, že to nie je dobré. A preto sme to mali vlastne v návrhu správy o absolutóriu a potom sme o tom hlasovali, hlasovali o pozmeňovacích návrhoch, no a v pléne potom to získalo podporu, takže tieto pasáže boli dohodnuté. Toto nebola aféra len výboru, celé pl- plenárne zasadnutie o tom hlasovalo. No a teraz musíme urobiť ďalšie kroky a o to ide aj dnes. E, som teda rada, že sme o tom ešte raz mohli hovoriť. E, je dobré, že máme ďalšie informácie a teším sa na ďalšie informácie. Generálny riaditeľ nám ešte niečo zašle a bude odpovedať na moje a aj vaše otázky. Chcem sa teda pánu generálnemu riaditeľovi poďakovať. Videla som, že vás majú povýšiť. A ak sa už neuvidíme, tak e, sa vám chceme poďakovať a poprieť všetko dobré. Boli ste náš dobrý, spolahlivý partner aj v tých predchádzajúcich funkciách. Áno, niekedy sme sa dostali do konfliktu, ale vždy sme pracovali v dôvere. Za to sa vám chcem poďakovať. Prajem vám všetko dobré, prajem vám veľa zdravia a ešte raz všetko dobré a vďaka za to, čo ste spolu s nami a pre nás urobili. A to nebolo vždy jedno, jednoduché. Ďakujem. Well, thank you very much, uh, Madam President. Ďakujem, pani predsednička. Ja verím v silu hlasu ľudu a vy reprezentujete ľudí, takže vy ste tou dôležitou súčasťou e, toho Európskeho domu. E, Budem vás aj ďalej podporovať. Teraz sme sa dostali ku koncu verejnej časti zasadnutia. Ešte bude 30-minútové zasadnutie koordinátorov. Prosím teda všetkých tých, ktorí e, nie sú súčasťou zasnutia koordinátorov, aby opustili sálu potichu, prosím. Máme už len 30 minút. Ďakujem, že ste prišli. E, prajem vám e, príjemné leto a príjemnú dovolenku. A ospravedlňujem sa vám, predsička, ešte popoludní.